Považujeme zápisnicu za schválenú. Prvý bod na programe je správa pani Ayala Sender, cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Dávam slovo na 4 minúty spravodajkyni pani Ayala Sender. Nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca. Chcela by som uviezť, že e, som naozaj e, dojatá, pohnutá, pretože dnes budeme schváľovať e, tému, o ktorej sa venujeme naozaj už veľmi dlho a má za sebou veľmi zložitý vývoj. V roku 2008 sa nám podarilo spustiť pôvodný návrh ktorý zahrňa toto rozhodnutie odstrániť beztrestnosť na cestách a taktiež znížiť mieru diskriminácie medzi páchateľmi priestupkov e, na zahraničnej úrovni. Teda je to celo európska cezhraničná téma. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Chceme, aby sa znížil počet obetí dopravných nehôd. Je pravda, že v roku 2008 sme Mm, začali rozsiahly postup na základe informácií od organizácií, ktorých cieľom je podpora rodín pozostalých a rôznych iných významných európskych orgánov a okrem iného aj orgánu TISPOL, teda informácie sme mali od nich a tento postup sme spustili s cieľom informovať predovšetkým páchateľov takéhoto priestupku a po ich návrate domov a potom, aby im bolo možné udeliť aj príslušnú pokutu, aby sa ostranila beztrestnosť. Žiaľ, tak ako tomu eh, často býva zvykom, rada nebola schopná podporiť eh, tieto kroky parlamentu a komisie. Rada zablokovala tento dokument a až v roku 2011 v priebehu belgického predsedníctva, ktoré týmto chválim, sa to podarilo posunúť ďalej. Belgické predsedníctvo bolo neúnavné a dostatočne odvážne oživiť túto tému. Snažili sa angažovať um, spustení tohto postupu, keď sa nepodarilo uh, konkrétne podporiť policajnú spoluprácu. Práve belgické predsedníctvo, predsedníctvo spolu s maďarským predsedníctvom opätovne spustili tento postup uh, na inom právnom základe, to je pravda ale podarilo sa nám zlepšiť tento návrh e, v istom zmysle, aj keď sme prišli od niektoré významné členské štáty, napríklad Veľká Británia, Írsko a Dánsko, ale na oplátku e, sa nám podarilo zlepšiť e, zoznam priestupkov, ktoré tu budú zahrnuté a taktiež sme zlepšili návrhy, ktoré sa týkajú spolupráce, spolupráce policajných zložiek. A potom v novembri roku 2013 sme už mali pristúpiť k transponovaniu e, tohto nového súboru pravidel v členských štátoch. A potom v maji 2014 súdny dvor nás varoval pred niečím, čo sme síce predvídali, ale čomu sme nedokázali zabrániť. A síce, že pôvodný právny základ, ktorý pôvodne komisia navrhla, ktorý parlament eh, podporil, bol správny, teda, že sa vychádzalo z eh, dopravy a z bezpečnosti premávky, ale bol problém v tom, že členské štáty, ktoré už dodržiavali túto smernicu s dobrými výsledkami a na základe výmeny informácií museli sme eh, samozrejme vyhovieť rozsudku súdneho dvora. Súdny dvor nám dal niekoľko mesiacov na prepracovanie textu Komisia ho prepracovala, chcem sa toto poďakovať a teda opäť tu v parlamente prejednávame e, túto tému. Myslím, že v tomto prípade sme boli naozaj mimoriadne veľkorysí v našom prístupe. Hovorím to preto, že chcem, aby komisia zohľadnila túto veľkorysosť parlamentu. Teda neotvorili sme celú tému. Nepotešil nás tento postup, pretože je to informačný postup, e, ale dodržali sme to, čo sa stanovilo a preto chcem požiadať komisiu, aby urobila všetko preto, aby čo najskôr bola k dispozícii revidovaná správa a okrem tejto veľkorysosti predkladať nové záujmy, aby sa uzavreli už otvorené procesy. Myslím, že toto dlhujeme rodinám obetí dopravných nehôd e, a taktiež to dlhujeme všetkým Európanom, pretože práve na takýchto príkladoch e, európsky občan môže pocítiť, že ho Európa chráni, napríklad, že mu zachráni život e, v cestnej e, premávke. Ďakujeme pekne, pani spravodajkyňa. Teraz dám slovo komisii. Nech sa páči, pani komisárka Bulc. Mm, ďakujem. Vážená pani predsedajúca, v mene komisie chcem sa poďakovať parlamentu, najmä spravodajkyni pani Ayala Sender, za veľmi rýchle preskúmanie tohto návrhu a taktiež za uzavretie tejto správy v rámci stanovenej lehoty, ktorú stanovil súdny dvor. Toto je vynikajúci príklad toho, ako dobrá spolupráca medzi inštitúciami môže priniesť konkrétne výsledky veľmi rýchlo. Komisia je vďačná za to, že sa nám podarilo venovať sa práve otázke ktorou súvisel rozsudok súdom do dvora minulý rok, pričom sme dodržali zásady pôvodnej smernice. Nová smernica teraz bude uplatnená v praxi na základe právneho základu o doprave, tak ako je to stanovené v zmluve a bude sa tak uplatňovať vo všetkých členských štátoch a nie len v 25 ako predtým, teda bez Veľkej Británie, bez Írska a bez Dánska. Prijatie tohto návrhu zabezpečí právnu kontinuitu a taktiež prispeje k zlepšovaniu bezpečnosti cestnej premávky, čo je jeden z hlavných cieľov dopravnej politiky EÚ. Príliš mnoho Európanov ešte stále sa stáva obeťou um, bezhľadných vodičov, ktorí nedodržiavajú pravidla cestnej premávky tým, že bude jednoduchšie identifikovať eh, týchto vodičov, ktorí sa dopúšťajú týchto priestupkov. Nová smernica by mala mať pozitívne dopady na správanie mnohých vodičov. Európsky občania si uvedomia viac ako kedykoľvek predtým, že bezpečnosť cestej premávky nekončí na hranici ich členského štátu, ale že je to otázka, ktorá je cezhraničná. Len čo dôjde k spáchaniu istého priestupku, ktorý je uvedený e, v zozname. Príslušný agent bude schopný identifikovať vlastníka vozidla a požiadať ho alebo ju, aby udôvodnila toto svoje konanie. Týmto zastavíme anonymitu zahraničných vodičov v iných členských štátoch. Teším sa na zaujímavú rozpravu tu v pléne dnes popoludne. Ďakujem. Thank you, Madam Commissioner. Ďakujeme pekne. Teraz začneme rozpravu v mene politických skupín. Najskôr pán Bach na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, na úvod chcem využiť túto príležitosť e, a oceniť e, príkladnú spoluprácu Komisie parlamentu a rady. Nie pochyb o tom, že bezpečnosť cestnej e, premávky je absolútnou prioritou Európskej inštitúcií iba vďaka spoločnej cezhraničnej forme úsilia sa nám podarí do roku 2020 znížiť e, počty obetí sa pre o polovicu. Toto opatrenie je okrem e, lepšieho školenia, také infraštruktúrne opatrení, a lepšieho systému bezpečnosti a vybavenia vozidiel ďalším krokom k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. A taktiež je veľmi dôležité, že táto smernica bude platná vo všetkých členských štátoch vrátane Veľkej Británie, Írska a Dánska. V súčasnosti už 20 členských štátov eh, zakotvilo tieto úpravy do svojej legislatívy. Som si istý, že tie zvyšné členské štáty vynážajú všetko potrebné úsilie na to, aby čo najskôr um, tieto kroky urobili, aby dodržali lehotu, ale je dôležité, tak ako tu už bolo povedané, a rovnaké um, mm, postavenie všetkých vodičov, či zahraničných alebo tuzemských, všetci musia dodržovať rovnako stanovené pravidlá a priestupky, cez ten prvky, ako napríklad prekročenie rýchlosti, taktiež e, riadenie pod vplyvom alkoholu. Toto všetko sú veľmi nebezpečné e, prístupky. Ďalším e, dôsledkom tohto nového právneho základu je prispôsobenie opatrení týkajúce sa ochrany údajov a tejto výmene informácií budeme k nej pristupovať naozaj veľmi opatrenie Téma bezpečnosti cestnej premávky sa týka nás všetkých a vyžaduje si naozaj neoblomné úsilie, najmä vzhľadom na to, že v niektorých členských štátoch v posledných rokoch opäť stúpa počet obetí cestnej premávky. Som si istý, že takisto, ako povedala kolegyňa Jela Sender, že komisia v novembri 2016 splní svoj záväzok a predloží predbežnú správu. Iba tak totiž zabezpečíme, že európska legislatíva naozaj bude plniť eh, svoje ciele. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán Ertu. Ja, Dank, ďakujem pekne pani predsedajúca, ďakujem pekne pani komisárka, ďakujem pekne pani spravodajkynia. Ja si myslím, že naozaj je to krok, ktorý ide správnym smerom je tu už iba, je tu, musíme zodpovedať minimálne tú otázku, že či tí, ktorí spôsobujú porušenie predopravných predpisov za hraničí, či, či budú môcť byť potrestaní. Myslím si, že v podstate eh, nie je to také jednoduché v 28 členských štátoch takéto niečo dosiahnuť, ale nie je tiež, eh, musíme, nesmieme sa vzdať. Musíme pracovať na tomto ďalej. Keď sa pozrieme na výsledky stratégie 0, e, obetí, tak vidíme, že sa nám nedarí, lebo minulý rok opäť sa zvýšil počet e, obetí a táto smernica by mala byť e, súčasťou tohto úsilia. Prečo o tom hovorím? Pretože teraz sme v situácii, že keď niekto z, za, nie, je tu otázka teda, že čo sa stane potom vlastne, keď e, sa zaznamená páchateľ. A myslím si, že teraz momentálne to je tak, že výkon práva v podstate, že platiť pokutu, to sa vlastne nedieje už, čiže ten, ktorý vlastne spôsobil dopravný priestupok, ten v podstate sa môže vyhnúť že zaplateniu pokuty. A myslím si, že pra, hovorím to aj vedome, pretože viem, že vlastne v roku 2016 bude pripravené vyhodnotenie a práve toto by malo byť ten najdôležitejšie v najbližšom návrhu ehm, právneho aktorskej komisie, pretože až vtedy vlastne to bude plne plat správne implementované a správne vykonávané, keď tí e, najhorší vodiči naozaj budú aj potrestaní a budú musieť zaplatiť pokutu. Takže ja sa teším na nové návrhy e, komisie a chcel by som aj poďakovať za tento návrh. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán pán Dalen na dve minúty. Pani predsedajúca, ďakujem pekne za slovo. Každý doročne príde o život 25 e, tisíc e, občanov, ktorí sú obeťami dopravných nehôd. A keď e, ešte k potom k tomu pripočítate tých občanov, ktorí e, prežili, ale zostali na celý život s trvanými následkami v dôsledku dopravnej nehody. Dopracujete sa k e, číslu, ktoré je naozaj obrovské a preto je veľmi dôležité, aby sme to čísla znížili. Potrebné mať inteligentnejšie auta, lepšie informácie, lepšiu pomoc E, lepšiu infraštruktúru a naozaj je treba riešiť aj cezhraničné porušovanie dopravných e, predpisov. Komisia sa snažila e, riešiť tieto otázky ale neviem, či si zvolili ten správny spôsob, ale snáď aspoň ehm, tou podporou dopravnej bezpečnosti v Európe ehm, aspoň to sa dosiahlo, že je možné ľahšie teraz trestať porušovanie um, dopravných priestupkov, tie, ktoré sú takými najčastejšími, ako jazda, príliš rýchla jazda, takisto jazda pod vplyvom alkoholu. je dôležité je takisto e, zinformovať o užívateľov alebo účastníkov cestnej premávky tiež je, tu hovorí sa, že informácie budú poskytnuté účastníkom cestnej premávky, ale najdôležitejšie zo všetkého je, eh, aby sa presadzovali právo, aby každý jednoducho vedel, že musia jazdiť eh, zodpovedným spôsobom. Ďakujem pekne teraz pani Bilbao Barandika na dve minúty. Ďakujem pekne pani predsedajúca, pozdravujem aj pani komisárku. Svetová zdravotnícká organizácia v štúdiách pripomína, že z dopravné nehody sú na 7. mieste z hľadiska eh, dôvodov umrtí na svete a bude to postupne 5. miesto v roku 2015, keď sa nám nepodarí prijať opatrenia, ktoré výrazne povedú k zníženiu eh, počtu umrtí na cestách. Jednoducho je potrebné znižovať eh, rýchlo rýchlosť, treba zabezpečiť, aby motocyklisti používali e, helmy, aby sa nejazdilo pod vplyvom alkoholu a tak ďalej. Je treba takisto e, zabezpečiť aj e, presadzovanie pokut a podobne. E, takisto je potrebné zabezpečiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a zmena toho právneho základu zabezpečí aj to, že bude môcť e, aj Británia, Dánsko a niektoré iné krajiny pozmeniť svoju legislatívu a budú môcť tiež e, zabezpečiť spoluprácu v prípade výmeny informácií o evidenčných číslach vozidiel a tým pádom bude možné potom trestať e, majiteľa vozidla bez ohľadu na to, kde došlo k dopravnému priestupku a určite to posilní spoluprácu medzi členskými štátmi. v takých určite to pomôže potom znížiť počet havárií v Európe. Európa je priestopom, priestorom, kde je najväčší počet obe, je najmenší počet obetí v porovnaní s globálnymi údajmi, ale aj tak musíme zabezpečiť aj to, aby došlo k plateniu pokút bez ohľadu na to, kde došlo k dopravnému prostriedku a tiež e, musíme tlačiť aj na členské štáty, aby zlepšili infraštruktúru a aby sme zredukovali túto drámu, ktorú postihuje mnohých Európanov ročne. Takže sa budeme tešiť na nový návrh Európskej komisie, ktorá bude postavená na inom právnom základe. Teraz pani Kilonen na 1,5 minúty. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, e, skutočný e, spoločný priestor Európskej únie si vyžaduje naozaj e, skutočne spoločné a jednotné pravidlá hry, tak povediac. Teraz sa zaoberáme návrhom smernice, v ktorej práve ide o vytvorenie týchto jednotných pravidel pre všetkých. Takto môžeme zaručiť, že bude sa na všetky stiahovať rovnaký systém pravidiel a taktiež, e, že priestupok bude mať svoje následky bez ohľadu na to, či e, sa budeme pohybovať vo vlastnom členskom štáte alebo v inom v rámci EÚ. Ide tu teda o otázku e, toho, aby sa pristupovalo férovo a spravodlivo k občanom z očivoči zákonu. Chcem sa poďakovať komisii aj rade za veľmi rýchle spracovanie tohto dokumentu a taktiež e, chceme vyzvať kolegov, aby podporili tento návrh. Takto môžeme totiž zabezpečiť, že e, sa zachová jasná právna situácia a že budeme môcť pokračovať v procese vytvárania bezpečnejšieho priestoru cestnej premávky. Ehm, v tejto smernice spomínajú e, najvýraznejšie priestupky, ktoré najviac spôsobujú umrtnosť a síce e, prekročená rýchlosť, taktiež nepoužívanie bezpečnostného pásu, ako aj riadenie pod vplyvom alkoholu či drog. E, komisia odhadla, že ak sa bude implementovať tento návrh v praxi dostatočne efektívne, môže sa znížiť počet e, obetí o 350 až 400, e, tis, 400 e, každoročne, taktiež používanie mobilného telefónu a iných zariadení v priebehu riadenia vozidla taktiež bude spadať do tohto rámca mm. je potrebné, aby do tohto procesu sa zapojilo úsilie úplne všetkých zúčastnených aktérov. Iba tak dosiahneme výsledky. Ďakujem teraz pán slovo pán Eckhout na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pre všetkým by som chcel poďakovať spravodajkyni za jej prácu a môžem vás ubezpečiť v tom, že týmto vlastne sme uzatvorili jednu veľkú kapitolu Hovorí sa tu, že to je modelová spolupráca. Ja si nie som istý, že či to je až taká modelová spolupráca, pretože množstvo času sme stratili, množstvo, myslím si, že to je dosť smutné, koľko času zdravila rada diskutovaním o právnom základe, ale konečne už môžeme urobiť eh, jeden krok vpred. Eh, som takisto rád, že sú tu aj ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany údajov, ale teraz eh, máme pred sebou otázku implementácie. Pred sebou má je ešte, máme 8 krajín, ktoré musia zabezpečiť zabezpečiť implementáciu. A práve až keď e, budeme mať revíziu výkonu či implementácie tejto legislatívy, potom vlastne budeme vedieť, že, e, čo sme získali. My tam postupne sa blížime, postupne sa zlepšuje dopravná situácia, ale uvidíme, že ako to bude v rámci revízie. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Lundgren na minútu a pol. Tak for ordet, fru talman. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Myslím si, že sú tu e, pravidlá, ktoré pravdepodobne je treba zmeniť, keďže nie je celkom dobre e, vyzerá situácia na cestách a myslím si, že je tu e, množstvo z, z, z mnohých znak, z ktorých si vieme predstaviť, že mohol, mnohé vlastne z pokud e, sa nedostanú e, tam, kde by sa mali, pretože sa nedostatočne implementuje právo alebo nepodarí sa policajtom dolapiť e, páchateľov. Takže určite je potrebné zabezpečiť aj lepšiu mm, kontrolu vodičov a cestné kontroly sú dôležité, ale tiež musia byť určitým spôsobom proporčné. A určite je je tiež dôležité podporovať aj tú ťažkú prácu, ktorú vykonáva polícia. Avšak najdôležitejšie by bolo, aby pokuty platili priamo na mieste, pretože v inom prípade sa vždy nejakým spôsobom alebo sa strácajú mož, možnosti zaplatenia týchto pokut. Mala by mať aj možnosť zaplatiť pokutu kreditnou kartou. Myslím si, že to je takisto dôležité. E, takisto aj e, je treba lepšie zabezpečiť eh, kontrolu pri udelovaní vodického preukazu, pretože zdá sa, že dnes je možné na internete kúpiť aj vodický preukaz, takže treba zabezpečiť aj túto lepšiu kontrolu. Takže ďakujem pekne teraz pán Gudin na jeden napomenutý. Ďakujem pekne. Táto smernica sa opäť vrátila do pléna. Ide o to stíhať e, šoférov a zdá sa, že tu e, politikom nechybajú nápady. E, zakročiť voči takýmto šoférom zdá sa jediný nástroj na boj proti nehodám Eh, ale možno, že by sa dali konzultovať aj združenia šoférov, rovnako ako to býva v prípade iných združení. A potom eh, oprava cestnej siete, o tom by sa dalo taktiež dlho hovoriť. Eh, tiež asi nie je vhodná chvíľa, stojí to veľa a pritom radary rýchlostné peniaze prinášajú. Potom zneužívanie kradnutých automobilov zločincami, tu sa nič nerobí. Myslíte si, že čečenský šoféry, ktorí zabili jednu obyvateľku v Nice e, za volantom e, kradnutého lata, že im záleží na tom, že im zoberú vodičský preukaz. Žiadni nemali ani preukazy totožnosti. Myslíte si, že táto smernica umožní e, bojovať proti tzv. go fast, teda aj cezhraničné pašovanie drog? Jasné, že nie. My teda chceme trochu flexibility pre bežných šoférov, ale nulovú toleranciu pre zločincov na cestách. Pán Van de Kamp na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade sa chcem poďakovať eh, spravodajkyni zo skupiny socialistov a demokratov. Eh, cestná bezpečnosť eh, v Európe to je naozaj rozsiahla téma. Pán Van Dal to povedal, 25 tisíc obetí kvôli cestným nehodám. To je naozaj obrovské číslo. Treba čo najrýchlejšie zredukovať počet takýchto obetí. Moja skupina si totiž to myslí, že naozaj je dobré, že e, tento bod máme dnes na programe. Dúfame, že e, sa tento kruh uzatvorí a že sa prístupí konečne k uplatňovaniu týchto ustanovení. Cezhraničné priestupky, myslím, že e, to je e, veľmi dôležité, hlavne v posledných e, rokoch panovala istá bestretnosť, to sa dúfam už zmení, šoféry s tým budú musieť súhlasiť, ide jednoducho o zvýšenie cestej bezpečnosti. Čo sa týka genézy tohto návrhu, áno, už bolo povedané, že to trvalo príliš dlho, došlo k viacerým právnym dohadovaniam medzi jednotlivými inštitúciami, ale možno ešte niekoľko otázok uvádza sa tu 5 e, cestných priestupkov, tých najdôležitejších. Ja sa pýtam ale čo s tými zvyšnými? E, Holandsko, Belgicko, Nemecko napríklad si vymieňajú veľa viac informácií o priestupkoch a potom e, druhá otázka účinné uplatňovanie alebo v prvom rade transpozícia a potom účinné uplatňovanie tejto smernice. E, už o tom hovoril hovorili predrečníci. A je tu ešte jedna otázka, síce či informatické systémy v členských krajinách sú v poriadku, či náhodou niekto e, sa nedokáže prešmiknúť e, e, medzi týmito systémami. A samozrejme je dôležité, aby aj tie tri krajiny pristúpili. Ďakujem teraz pani Anderson. Ja vítam toto e, opatrenie a taktiež má teší podpora komisárky, ale nemilme sa, ide o opatrenie na zvýšenie cestnej bezpečnosti, nejde o e, dobrú správu alebo o nejakú ťažkopátnu reguláciu. Tieto pravidlá sa týkajú závažných priestupkov, hlavne e, vysokej rýchlosti a to vieme, že to je hlavný e, faktor e, a je za minimálne tretinou smrteľných nehôd v Európe a taktiež je to priťažajúca okolnosť pri väčšine zvyšných zrážok. Takže naozaj sa musíme do toho pustiť. V mojej krajine viem, že sa to jednomyselne neuvítalo a e, vo viacerých prípadoch nás žiadali, aby sme od toho dali ruky preč a ja e, naozaj žiadam našu vládu, aby zmenila svoj názor a aby to uplatňovali ešte rýchlejšie, ako povedali, že to bude možné. A čo ešte k číslam, e, sú tu aj extrémne príklady oboma smermi napríklad v Londýne E, niektorí idú dvakrát tak rýchlo, ako je povolená rýchlosť. A keď sa pozriete na francúzske čísla, 500 tisíc e, osôb s automobilmi zaregistrovanými v Spojenom kráľovstve a taktiež e, pravidelne prekračujú rýchlosť. Ja myslím, že to teda bude v prospech všetkých. Je teda jasné, že treba ešte robiť viac v oblasti cestnej bezpečnosti nezastaviť sa v roku 2020. A potom tá podmienečnosť, e, ja myslím, že to by malo byť zohľadnené aj pre napríklad e, usmereniach pre cez e, európske e, trasy. Takže cestná doprava je možno úplná priorita, ale sú aj iné oblasti, ako napríklad mobilita. Je tu modrá karta. Pán Lupe, chcete sa opýtať niečo pani Anderson? Moment, pani Anderson, pýtam sa, či súhlasíte s modrou kartou od pána Rope. Nech sa páči, pán Rope. Ďakujem pekne. Niet pochyb o tom, že výmena informácií nám pomôže znížiť počet priestupkov, ale mňa zaujíma nasledovné je tu povinná, záväzná povinnosť šoferovania vozidiel, kde volant je buď na ľavej alebo na pravej strane. Pani Anderson. To je zaujímavá otázka a myslím, že sa ňou v mojej krajine a iných podrobne zaoberajú, tak aby keď sa uplatňujú opatrenia platné pre cesty, aby sa potom e, riadne zohľadnilo aj šoferovanie e, vpravo alebo vľavo, aby boli varovania na cestných e, prechodoch. Myslím, že to e, neplatí iba vo vzťahu so Spojeným kráľovstvom Malo by to platiť aj pre iné svetadiely. Takže určite je to bod, e, ktorý stojí za pozornosť. Ďakujem. Pán e, Zlotovský teraz má minútu a pol. Pani predsedajúca, pani komisárka, vážení kolegovia, Sloboda pohybu v Európskej únii predstavuje jeden z najdôležitejších výdobytkov integrácie na našom kontinente. Je to, predstavuje to aj privilégium ehm, účastník Eh, cestnej premávky, ale za predpokladu, že teda nebudú páchať tie dopravné priestupky. A preto je veľmi dôležité, aby bolo možné trestať tých, ktorí eh, spôsobujú porušovanie dopravných predpisov. Je potrebné identifikovať páchateľa a takisto ho potrestať. A keďže by sa nám to nedarilo, tak by to bolo vlastne porušovanie eh, zásady rovnakého prístupu k občanom. V Polsku, kde je počet dopravných havárií, nehôd e, jedné z najvyšších v Európe, kde sa to často končí s mŕťou obetí. bo e, jej krajine to predstavujú 3 e, nehôd, ktoré sú k, čian s, so smrteľnou no, smrťou. A myslím si, že to, akým spôsobom eh, riešiť alebo takisto aj zabezpečovať aj odstrašujúce predpisy, a to by malo mať eh, ten nápravný charakter alebo napravný účinok eh, výchovný účinok. Takisto je veľmi dôležité, aby sa systém v celej Európskej únii zjednotil, aby sa pripojili aj ostatné krajiny, aby sa postupne tie predpisy e, prijali aj v tých krajinách, ktoré doteraz ešte tieto predpisy neprijali. Chcel by som ešte povedať, že bolo by dobre, keby sme túto, tieto predpisy rozšírili aj na krajiny, ktoré susedia s Európskou úniou. Ďakujem pekne. Monsieur Riquier, un minute. Pán Rike na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený prítomný. Vítam prácu spravodajkyne. Dúfam, že to rýchlo schváli parlament, pretože je tu právne vákuum. Je to skutočný pokrok pre Európu, pretože sa zvýši všeobecná úroveň bezpečnosti na, cesto, na cestách. 21% priestupkov vo Francúzsku sa týka vozidiel zaregistrovaných mimo Francúzska, takže e, šoféry niekedy majú pocit bestretnosti a taktiež e, sa tu zaručí rovnaké e, zaobchádzanie so všetkými bez ohľadu na to, kde bývajú. Možno, že je to prvý krok k vytvoreniu akéhosi kodexu, etického kodexu platného na cestách v Európe ale čo sa stane, keď e, niekto zamietne zaplatiť e, pokutu? Ja myslím, že e, justičná spolupráca by mala byť posilnená v Európe, takže ešte čakáme na návrhy revízie komisie tak, aby sa zvýšil manevrovací priestor pri sankciách. Ďalší rečník, pani Sejmur. Ďakujem. Táto legislatíva poukazuje na nedostatky v EÚ tým, že sa vytvára prekryvajúca sa legislatíva na tom, čo v skutočnosti vôbec nefunguje. Mnoho rokov po implementácii e, smernice Plum väčšina členských štátov ešte stále nie je schopná vymieňať si e, žiadne tri druhy dát, ktoré sú potrebné na prístup k cezhraničnej výmene informácií. Toto dokazuje, že táto legislatíva jednoducho nie je zrealizovateľná Polícia vo Veľkej Británii mm, mm, má eh, vybavenie na to, aby vystupovala eh, vodičov, ktorí sa dopúšťajú prístupkov eh, na diálniciach, ale um, v skutočnosti je problém v tom, že vozidlá nie sú riadené pod legálne pridelenými um, značkami ŠPZ. Je potrebné, aby sa pristupoval práve k týmto e, zločinom, je potrebné e, uvedomiť si, že takéto opravy legislatívy sú neuveriteľné. Jazykové bariéry spôsobujú, že táto výmena informácií spôsobí e, veľké nebezpečenstva. Je potrebné hľadať skutočné praktické riešenia. Robert Godwill britský minister sa vyjadril, že na cezhraničnej úrovni výmena informácií vo veci trestných vecí je neprimeraná a nevhodná. Bolo by zaujímavé presvedčiť sa, či poslanci budú súhlasiť, eh, že by sa k tomuto lepšie pristupovalo na rodine členských štátov. Celkom iste nielen poslanci eh, za stranu UKIP chcú chrániť eh, záujmy svojich členských štátov, teda konkrétne Veľkej Británie, na rozdiel od iných poslancov, ktorí uvádzajú rôzne zmiešané postoje. Je tu modrá karta na vás, pani Sejmur, ste ochotná ju prijať? Pán Karty vám chce položiť otázku, nech sa páči. Vážená pani poslankyňa, vaše tvrdenia by bolo rozumné, ak by neplatilo, že vaša vlastná členská krajina má jurisdikciu v Írsku, ktorá spočíva e, v pokrytí zhruba 500 miestnych ciest, na ktorých sa nedá vzťahovať žiadna hraničná kontrola a preto e, sa chcem opýtať, či nie ste ochotná prijať, že je potrebná nejaká forma kontroly pre vodičov, ktorí prekračujú sa hranice, aby dokázali plniť eh, svoje záväzky v prípade priestupku pani Sejmer? Áno, celkom iste. Mal by sa vytvoriť systém, ale mali by sme si ho vytvoriť my sami a nie, eh, aby nám ho predpisovala Európska únia. Ďakujeme. Pán Majer na minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. Bezpečnosť na našich cestách eh, je pre nás veľmi dôležitá pre všetkých. Eh, toto vyplýva z vystúpení kolegov eh, pri rôznorodosti politických presvedčení. To však v každom prípade platí v dnešnej rozprave. Je to nepochybné a Rakúsko, Rakúska sa to týka mimoriadne, pretože je poznačené veľkou mierou dopravy medzi východom a západom. Cezhraničný mechanizmus teda by sme veľmi ocenili. Môžeme povedať, že v Rakúsku zo 4 miliónov eh, radarových eh, pokút 2,5 eh, milióna spôsobujú zahraniční vodiči. Veľký problém v tejto súvislosti však je uplatňovanie a predsedovanie v praxi tejto smernice. Ako celkom iste viete, už vieme, že niektoré členské štáty predchádzajúcu smernicu ešte nezačali uplatňovať. Taliansko, Grécko, to už boli spomenuté. A na druhej strane je tu otázka, či všetky členské štáty naozaj majú ochotu efektívne uplatňovať túto smernicu v praxi. Je tu problém administratívne záťaže, toto tu bolo už spomenuté. E, zároveň však platí, že pravidlá musia byť e, rovnako platné pre všetkých. Teda členské štáty musia všetky túto smernicu uplatniť v praxi, pretože inak by znamenalo, že občan tých štátov, ktoré toto pravidlo uplatili v praxi, najčastejšie bude musieť platiť takéto pokuty. Ďakujeme pekne, pán Koch, na dve minúty. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, táto správa je veľmi významná na zlepšenie kvality a bezpečnosti cestnej um, dopravy, na ktorej nám veľmi záleží. Nehody spôsobené eh, deliktami eh, spôsobujú umrtie príliš mnoho ľudí, mnoho ľudí je v dôsledku nich postihnutých eh, takéto porušenie cestnej premávky, ktoré majú smrteľné následky, príliš dobre poznáme, ich príčiny sú veľmi dobre známe, prekočená rýchlosť, taktiež jazda pod vplyvom alkoholu, respektíve drog, mm, taktiež nepoužitie bezpečnostného pásu a taktiež prechod na červenú na semafor. Je potrebné bojovať eh, proti týmto prístupkom a potrestať ich bez ohľadu na to, kde boli eh, spôsobené a bez ohľadu na to, eh, z akej krajiny pochádza vozidlo, ktoré do poslu tohto priestupku. Veľmi závažné priestupky nesmú byť prehliadané a nepotrestané na vnútornom trhu. Predpisy na ochranu údajov musia byť dodržané v tomto prípade musí byť umožnený zájmy prístup e, k dokumentom o povolení spôsobenia takéhoto vozidla e, do cestnej prevádzky. E, čokoľvek, čo by zjednodušilo zavedenie týchto pravidel do praxe, oceníme po tom, čo nový právny základ vychádza zo súdneho, z rozsudku súdneho dvora z marca roku 2013. Už nebudú žiadne výnimky platné pre Veľkú Britániu, Dánsko a Írsko. A tým pádom e, sa tieto krajiny už nemôžu brániť uplatňovaniu tejto smernice v praxi. Bezpečnosť cestnej prevávky teda nebude končiť na hraniciach členských štátov. Bezpečnosť našich občanov podľa mňa e, je jedným zo základných práv. Už teraz ešte stále nie sme v cieli, ešte stále vieme, že budú potrebné ďalšie kroky. Ďakujem. Ďakujeme pani Demonte na minútu a pol. Ďakujem. Návrh, ktorým sa zaoberáme, sa týka pôvodne návrhu 82 z roku 2011, ktorý anuloval e, Sotný dvor, pretože nemal správny e, právny základ. Toto je významný krok na ceste k európskej integrácii, pretože to zjednodušuje výmenu informácií na cezhraničnej úrovni v prípade priestupkov v oblasti porušenia pravidel cestnej premávky, čo sa týka prekočenia rýchlosti alebo jazdy pod vplyvom alkoholu, čo sa týka beztrestnosti vodičov z iného členského štátu. Toto dokazuje, že všetci vodiči v Európe majú rovnaké práva, ale rovnaké povinnosti. Bezpečnosť cestnej premávky sa podarí zaručiť, i ak pravidlá budú jasné, ak ich budú dodržiavať všetci. Existuje notifikácia pre ľudí, ktorí sa dopustili priestupku a to znamená, že každý bude presne vedieť, ktoré pravidlo porušil a bude to úplne rovnaké pre všetkých v celej EÚ. Mm, už máme túto zahraničnú výmenu informácií, toto zvýši mieru bezpečnosti a taktiež ehm, pre vás spotrebiteľa, teda ehm, doba beztrestnosti sa skončila. Myslím si však, že ďalšie ehm, kroky eh, by spočívali nielen vo výmene informácií, ale aj v tom, aby sa sankcie mohli uplatňovať priamo. Teda Myslím si, že revízia tejto smernice by bola taktiež pozitívna. Myslím, že sme zmenili dnes právny základ, to je teda formálny krok, ale ide tu predovšetkým o obsah, ide tu o zvyšovanie povedomia našich občanov a bezpečnosti cez premávky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Meissner, ďakujem minulosti e, bolo možné e, v zahraničí na dovolenke dopustiť sa priestupku bez toho, aby sme čelili pokute, ale to e, mm, nie je žiadne hrdinstvo. Ak dôjde k naozaj závažnému priestupku, ide tu o trestný čin a to nesmie ostať nepotrestané. Bezpečnosť trestnej premávky je zvyšená tým, že máme inšpekcie vozidiel, ktoré sú harmonizované, taktiež sa snažíme teraz na cezhraničnej úrovni taktiež trestať takéto priestupky. Je dôležité vymieňať si informácie zodpovedne a taktiež je dobré, že aj iné členské štáty budú môcť eh, vyšetrovať takéto prípady. Isté, že chceme um, slobodnú mobilitu v Európe, ale musia byť dodržiavané jasné pravidlá, ktoré budú rovnaké pre všetkých. Myslím, že je pozitívne, že to opäť prerokúvame dnes, eh, že to prispôsobíme aj správne hľadiska, aby to bolo platné vo všetkých členských štátoch. Eh, chceme voľnú mobilitu, ale nechceme žiadne zmiernenia pre závažných Um, porušovateľov uh, pravidiel, chceme zvyšovať bezpečnosť na našich cestách, uh, chceme uh, oceniť prácu komisie rady a chceme vyzvať komisiu, aby prijala potrebné ďalšie kroky čo najrychlejšie. Ďakujem pekne, pán Golniš. Merci. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som citoval slavného francúzského básnika Boilu, Čiže opakovanie matka mudrosti. Možno, že by sa to dalo povedať v iných jazykoch ako pite vodu, ale myslím, že súdny dvor správne nasmerovala, nasmerovala túto smernicu, pretože právny základ bol na začiatku nesprávny ale ide o to stíhať najzávažnejšie priestupky a s tým samozrejme môžeme iba súhlasiť, ale medzi týmito priestupkami sú aj e, nezapnuté bezpečnostné pásy. Áno, samozrejme ohrozuje to bezpečnosť samotného šoféra, ale neohrozuje to život iných a sú e, oveľa závažnejšie priestupky a tie v tejto smernici nefigurujú ale nič e, sa nemení na e, tej kritike, ktorú sme vyjadrili už e, pred 4 rokmi. Luxembursko, ktoré podpísalo prímskú dohodu iba nedávno, podpísali túto, sa podpísali po túto smernicu, aj keď tí v bielých košeliach a oblekoch ešte stále môžu páchať e, zločiny. E, nezakročuje sa voči nim tak prísne. Takže e, kontrolovať závažné priestupky áno, ale ak ide iba o to um, prenasledovať uh, alebo obťažovať šoferov, tak proti tomu uh, som zásadne. Pani Plome, ďakujem. Myslím, že je dôležité e, stanoviť vhodný právny rámec a zabezpečiť medzerám, e, ktoré by umožňovali vyhnúť sa pokute v prípade e, dopustenia sa prístupkov. Mnohí vodiči totiž beztrestne sa dopúšťajú takýchto prístupkov. V istote, že nebudú čeliť pokute. Táto smernica predovšetkým si kladie za cieľ bezpečnosť. Chcem oceniť širokú podporu, ktorú si získala vo výbore pre dopravu. Chcem oceniť prácu spravodajkyne, pani Jela Sendera aj tieňových spravodajcov, konkrétne eh, Žoša Bacha. Podľa dopadovej štúdie tento nový návrh môže eh, ušetriť 350 e, až 400 ľudských životov každoročne. Myslím si, že nikto e, nemôže ničím vyvážiť takéto štatistiky, čo sa týka nášho úsilia, ktoré do toho vkladáme, už nehovoriac o hrozných zraneniach, ktorým dochádza na cestách. E, teda zakrania sa tým životy a taktiež nám to umožní zlepšiť eh, našu spoluprácu a zvýšiť integrovanie našej Európy. Nemôžeme mať predsa jednu legislatívu platnú pre domácich vodičov a inú pre iných zahraničných vodičov. Eh, Priestupky, ktoré sú pokryté tejto smernici, sú najčastejšie. Spomenula sa tu eh, otázka bezpečnostných pásov. Taktiež je dôležité, aby dospelí zabezpečili, že deti sú taktiež vhodným spôsobom pripútané v automobile. Dosiahli sme výrazný pokrok Vieme, že vašou prioritou, pani komisárka, je znižiť počet úmrtí od 90. rokov. sa podarilo znižiť tento počet zo 76 tisícov na 26 tisíc, ale ešte stále si to vyžaduje e, veľké úsilie. Dúfame, že naďalej, pani komisárka, budete pracovať e, majúce tento cieľ na pamäti. Ďakujem. Pani Lukašievská na minútu a pol. Oh, I'm sorry. I... Prepačte. Pani Sehnalová. Ďakujem za slovo, pani predsedajúci. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Predovšetkým by som chcela poďakovať našej spravodajkyni, pani Ines Ayla Sender. A chcela by som jej poďakovať nielen za urychlenú prácu a vecný prístup k tejto téme, v tejto smernici, ktorá je dôležitá pre bezpečnosť cestnej premávky, ale aj za jej veľké angažma za férové a úsilie za zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky na európskych e, cestách. A aktuálne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora e, prispieje k zvýšeniu bezpečnosti čo je tiež súčasťou Európskej únie. Tiež e, to prispieje k nášmu záväzku znížiť počet obetí o polovicu do roku 2020. Preto vítam, že sa smernica um, vzťahuje na tie najťažšie dopravné prestupky a na tie najčastejšie, ako je prekročenie povolenej rýchlosti, nepoužívanie bezpečnostných pásov, nezastavenie na červenú, jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog, jazdu v nesprávnom jazdnom pruhu, nedovolené používanie mobilného telefónu alebo iného komunikačného zariadenia za jazdy a u motocyklistov za jazdu bez ochrany prílby. Schválením návoru prispejeme rovnakému zaobchádzaniu so všetkými vodičmi, ktorí páchajú dopravné priestupky za hranicami svojej krajiny vo všetkých členských štátoch zodpovední vodiči takýmto spôsobom budú viac chránení pred tými, ktorí sa pri páchaní dopravných priestupkov v zahraničí často cítia beztrestne. Ešte raz by som chcela poďakovať všetkým za odvedenú prácu. Predsednička, ďakujem. Teraz má slovo pani Lukačievska na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Problém bezstretnosti vodičov v zahraničí je už témou medzinárodných fór dlhú dobu, venujú sa tomu ministri, ménia, obyvatelia, tí, predovšetkým tí, ktorým sa nepáči táto nespravodlivosť. Údaje, ktoré sa týkajú porušení dopravných priestupkov, táto analýza poukazuje na to, že množstvo občanov, ktorí páchajú, alebo páchateľov, ktorí páchajú dopravné prestupky, sú často vo väčšine, než páchajú domáci e, vodiči. Takže žiaľ, nesmeme zabúdať aj na to, že aj najlepšie rôzne preventívne opatrenia, rôzne riešenia sa akoby prejavujú, že sú dostatočne nerealistické alebo nefungujúce, keďže stále tu existuje taký pocit beztrestnosti u väčšiny vodičov. A počas e, jedného dňa vlastne jeden vodič e, bežne prekročí niekoľkokrát dopravné predpisy alebo preruši, poruší dopravné predpisy a pritom nie je možné vymeniať si informácie medzi jednotlivými orgánmi presadzovania práva medzi krajinami. Takže sa teším, že táto smernica pomôže k tomu, aby vzájomná výmena informácií bola zjednoduchšia a urýchlenejšia medzi členskými štátmi Európskej únie a zniží sa ten počet, eh, pocit beztrestnosti a zvýši sa eh, aj pokutovanie vodičov bez ohľadu na to, ako pochádzajú. Ďakujem pekne. Teraz pani Šíca, nájdem po minúty. Ďakujem pekne, aby som takisto chcela vstúpiť do tejto diskusie a ja podporujem spravodajkyňu, chcela by som sa jej poďakovať. Ide o to, že na jednej strane stále chceme vyššiu zamestnanosť, e, lepší demografický vývoj a tak ďalej, e, chceme mobilitu, ale zároveň 20 tisíc, alebo vyše 20 tisíc obyvateľov príde o život na cestách, tak e, toto je určite neakceptovateľné, nemôže to takto byť a nie je možné, aby takisto aj páchatelia dopravných priestupkov zostali nepotrestaní. Preto je veľmi dôležité že táto e, smernica prichádza v tom správnom čase a tiež je dobre, že budú do systému zapojené aj Spojené kráľovstvo Dánsko a Írsko. A takýmto spôsobom by sme mohli zabezpečiť to, aby došlo k e, polovičnému zníženiu e, počtu obetí. To je cieľ, ktorý môžeme len podporiť, ale to si vyžaduje naozaj veľkú spoluprácu medzi našimi inštitúciami. Tá už funguje celkom celkom dobre medzi členskými štátmi, ale nie vo všetkých. Takže je potrebné, aby sa táto spolupráca zlepšila, pretože to bude slúžiť podpore našej spoločnej európskej myšlienky a to si vyžaduje takisto aj lepšie vozidla, lepšiu infraštruktúru, lepšie dopravné systémy a so všetkými týmito opatreniami dokopy môžeme naozaj zabezpečiť zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. A národné hranice v podstate už nie sú žiadnymi hranicami, preto môžeme takéto návrhy len vítať. Predsednička, ďakujem, že je spontánna rozpráva KHDI. Prvou rečničkou je pani Caparta. datelor personale, schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de Pokiaľ ide o cedenčnú výmenu informácií o porušovaní dopravných pred, pro, predpisov, tá súvisí aj s policajnou spoluprácou, ale tu nestačí len policajná spolupráca, pretože tu ide aj o bezpečnosť a práve to je veľmi dôležité pre Európsky parlament a táto smernica vlastne ide, urobí ešte jeden krok smerom k zníženiu počtu obetí, e, teda zníženie e, počtu obetí 25 tisíc na polovicu do roku 2020 a to je e, my musíme zabezpečiť aj, aj pretože to požadujú aj naši občania, ktorí nás eh, zvolili sem do tohto Európskeho parlamentu, ale toto otázka súvisí aj s lepšou infraštruktúrou Európska únia vznikla na základe slobodného pohybu a preto nejde iba o slobodnú pohybu o len občanov, ale takisto tu musí existovať aj slobodná, kom, slobodný pohyb komunikácie, komunikácia informácií cez, cezhraničných. Κυρία Ďakujem pekne. Otázka cestnej bezpečnosti je veľmi dôležitá, pretože súvisí s ochranou ľudského života. Takže je správne, že máme nový právny základ v prípade tejto smernice a to bude platiť pre výmenu informácií o takýchto cestných priestupkoch. Podľa štúdií ohľadne e, priestupkov a nehôd, tak počet e, tých, ktorí v danej krajine nebývajú, presahuje počet priestupkov spáchanými tými, ktorí v tej krajine bývajú. Častokrát e, sú to dosť e, závažné nehody. E, chyba často adresa daného šoféra, preto treba prijať opatrenia. A to robí práve táto smernica. Umožní to sankcionovať e, nezodpovedných šoférov, aby sme zredukovali počet obetí. Pán Javkovčič. Želím naravno odmah na počiatku poštovaná povjerenica. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, pani komisárka, chcem vyjadriť podporu a chcem sa poďakovať spravodajkyne spravodajkyni. Niektorí tu už e, zdôraznili to, čo chcem povedať aj ja. A síce vzťah s kandidátskymi krajinami a aj so Švajčiarskom. E, viem, že sa tu hovorí o 28 členských krajinách, je to dôležité, ale ja chcem zdôrazniť aj to, že by bolo dobre začať e, hovorať, hovoriť so Srbskom, Bosnou, Hercegovinou a Švajčiarskom. Ide aj o tranzitné krajiny. Ja e, nemám čo hovoriť. Bol som odfotený e, v Srbsku, keď som išiel 90, tam, kde bolo 80 e, km za hodinu, ale pokutu som nikdy nedostal. Nehovorím, že som na to pyšní, ale naozaj mali by sme zahrnúť aj takéto tranzitné krajiny do tohto opatrenia. Mm, ďalší rečník, Biergas. Eh, Ďakujem pekne. Myslím, že je tu istý zmatok pri právnom základe, ale myslím naozaj, je dobré, že sa situácia opravila. Zahrnuli sa tu aj nové priestupky a sú tu lepšie zábezpeky, pokiaľ ide o ochranu údajov. Ehm, dúfam, že sa nám podarí ukončiť beztrestnosť, ale e, zázrakom sa e, počet nehod asi nezniží. Sú sa tým aj iné faktory, ako napríklad investície do nových infraštruktúr a vozidiel. Napríklad E, potom e, súkromné verejné partnerstva, ktoré prevažujú pri e, verejných infraštruktúrach v Európe. To je taktiež jeden z aspektov aj my to niekedy vytlača niektorých šoférov na cesty druhej kategórie. Teraz pán Čoltež. Gospa, spoštovaná komisárka, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Dovolte, aby som vás privítal aj váš tým a ja by som sa chcel pripojiť k tým predrečníkom, ktorí vítajú úsilie komisie, ktorá sa snaží zvýšiť eh, cestnú bezpečnosť a mobilitu. Táto smernica je určite krok správnym smerom, ale viac mobility neznamená nič, ak eh, nezvýšime aj bezpečnosť a preto musíme vytvoriť všetky potrebné mechanizmy, ktoré práve túto bezpečnosť zvýšia. Výmena informácií to je určite výrazný krok vpred a podporujem aj tých, ktorí povedali, že by sme mali, mali bezpečne zaobchádzať s údajmi a informáciami a dovolíte ešte jednu vec doplním a tá je veľmi dôležitá na zvýšenie bezpečnosti na ceste. Ide o e, postihy, o e, sankcie. Tie môžu byť účinné iba ak dosiahnu svoj cieľ a hlavne pri cestnej premávke cieľ dosiahneme, ak budeme skutočne e, postihy aj uplatňovať. Dúfam teda, že táto smernica sa v praxi aj e, skutočne uplatňovať bude. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, Európsky parlament má veľkú zodpovednosť, pretože dnes má prijať túto novú smernicu o výmene informácií musí to byť pred rokom 2016, aby nevzniklo právne vákum, čo by nebolo v prospech cestnej bezpečnosti. E, táto smernica vstúpila do platnosti v roku 2013 a znížil sa e, počet takýchto priestupkov, ktorí spáchali e, šoféry, ktorí nebývajú v tej krajine. Ale treba zabezpečiť aj právnu istotu. To je zásadné. EÚ je dobre nasmerovaná. E, malo by sa podariť znižiť o polovicu počet obetí cestných e, havárií do roku 2020, ale možno, že sa e, zvýši do istej miery počet takýchto nehod kvôli chýbajúcim investíciám a starnúcej infraštruktúre. Aj z toho teda treba spraviť prioritu konkrétne z infraštruktúry členskej krajiny, E, musia spolupracovať, treba si vymeniať informácie, treba vypracovať aj spoločné správy o e, cestnej e, bezpečnosti. Teraz dostáva slovo pani komisárka Bulc. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, ja naozaj vítam túto rozpravu. Svedčí to o tom, že stojíme bok po boku pri tomto ambicioznom pláne o cestnej bezpečnosti. Môžem iba potvrdiť e, to, že každá obeď e, cestnej e, premávky je obeťou e, naviac. E, Dovolte, by som reagoval na niektoré e, e, výhrady, ktoré tu odzneli. Veľmi stručne. E, pokiaľ ide o osobné údaje, e, zaobchádzame sa s nimi veľmi Opatrne Členské štáty môžu e, využívať e, e, tieto údaje na len potrebné úkony. Takže všetky príslušné práva spojené so základnými právami sú zaručené. A teraz vyjedrím sa k tomu, s čím súhlasím. Samozrejme, teraz ide iba o prvý krok. A skutočnú prácu ešte stále máme pred sebou. Komisia sa teraz sústredí na realizácii. Pripraví správu, parlamentu a rade, kde bude hodnotiť uplatnenie smernice a to, ako to prispelo k posilneniu cestnej bezpečnosti cestnej premávky. To bude v roku 2016. Toto hodnotenie e, umožní nám e, pozrieť sa dopredu, ako ste nás vyzývali zvážime, či je potrebné napríklad vytvoriť eh, mm, eh, spoločné štandardy pre eh, mm, technické zariadenia. Zvážime dodatočné prípadné porušenie pravidel zvážime napríklad aj ako riešiť neuhradenie pokut. Je to veľmi závažný problém, ako všetci vieme. Predovšetkým však Treba zistiť, čo všetko priniesie zo sebou súčasný prístup. Možno, že sa ukáže, že postačuje ako odstrašujúci prostriedok a že ľudia si zmenia svoje počínanie pri riadení motorových vozidel. V opačnom prípade komisie nebude váhať a ponúkne dodatočné opatrenia e, e, v súlade s tým, čo sme teraz načrtli. 22 členských štátov už transponovali túto smernicu do vnútroštátnej legislatívy. Ostáva ešte 6 ďalších eh, štátov. Budeme spolu s nimi eh, úzko spolupracovať, aby eh, uskutočnili potrebné kroky. Dovolte by som záverom vám veľmi pekne poďakovala za skvelú spoluprácu. Teším sa na pokračovanie tejto spolupráce eh, v budúcnosti, eh, a to v tých otázkach, eh, o ktorých som sa zmienila. A samozrejme, teším sa na vašu podporu a na pozitívne výsledky zajtrajšieho hlasovania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani komisárka, teraz pani spravodajkynia, pani Sandere. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, ani ja som od vás e, neočakávala nič menej, pani komisárka, než to, čo ste e, nám odprezentovali. Samozrejme, poznáme vás ako veľmi veľkú odborníčku. A e, dôležité je, aby sme v tejto oblasti ešte zašli ďalej v rámci práve tohto textu. Ľudia, čo sa venujeme bezpečnosti cestnej premávky, tak dobre vieme, že ako náhle prestanete sa snažiť, tak tie vydobité E, úspechy sa veľmi rýchlo e, stratia. Prečo? Napríklad v súčasnosti je tomu tak, e, je kríza, vozidla sú staršie, my samozrejme sme nakoniec tiež starší, tých vozidel je možno viac a tak ďalej. Všetky tieto faktory treba zohľadniť. Ale pokiaľ naďalej na tomto budeme pracovať, tak znižíme počet obeti do roku 2020 na polovicu. A možno si tam aj ten ďalší cieľ dosať e, sa jedného dňa až e, na nulové e, čísla. Teraz ľudia nám hovoria, že teda odborníci nám hovoria, že pokiaľ toto príjmeme, tak 300 alebo 400 obetí si tak povediac E, ušetríme e, ročne do budúcna, čo určite nám stojí za to, veď to je plné lietadlo ľudí a zaslúžia to aj e, títo samotní ľudia, ich rodiny, príslušníci. Samozrejme vieme zabraniť takýmto ďalším tragickým nehodám a mali sme to aj spraviť, keď túto možnosť máme. A pokiaľ k tomu pripojíme aj revíziu smernice o infraštruktúre a tak e, v tomto voľbnom období popri tých e, e, návrhoch, ktoré ste teraz vy predstavili, budú predstavovať, bude predstavovať krok dobrým smerom a znamená to, a bude to znamenať, že občania budú u nás môcť cestovať po našich cestách, dopravovať sa a budú sa cítiť dobre. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa, vážení kolegovia. Ďakujem veľmi pekne za uvedenú rozprávu. Väčšia spolupráca znamená posilnenie bezpečnosti, cestnej bezpečnosti a nezabudajme, že to bude zachraňovať životy. E, gratulujem, končím rozprávu a e, o vašej správe sa bude hlasovať zajtra. Takže ešte raz blahoželám a ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz by som chcela e, privítať podpredsedničku komisie, pani Mogheriniovu.